ešte dnes, zhruba o dve hodinky. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu e, na programe e, správy o porušení ľudských e, práv. Prvou rozpravou je rozpráva o situácii osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malavi. Máme tu celý rad autorov, je ich 8. Ako prvá vystúpi pani Valero na minútu a pol. Ďakujem pekne. E, približne 20 tisíc ľudí na svete je postihnutých e, albinizmom a diskriminácia voči e, albinom je veľkým problémom v subsahárskej Afrike, ale aj v Indie na svete. Eh, približne 600 útokov eh, na osoby s albinizmom bolo zaznamenaných eh, v Afrike. Takisto mnohí veria, že časti ich tela majú osobitnú moc a teda aj preto sú albini ohrození. Je to strašné, človek by nepovedal, že v 21. storočí takéto niečo bude mať miesto v našej spoločnosti treba eh, tých, ktorí sa dopúšťajú násilia voči albínom, eh, vystúpiť spravodlivosti. Veľa krajín sa snaží urobiť toho viac, aby eh, zabránilo týmto vraždám a obchodovaniu s časťami tela, ale dôležitá je aj preventívna práca. Potrebujeme zdvíhať povedomie, poskytovať viac informácií o albinizme a prečo určití ľudia mm, trpia na albinizmus. Toto musí z ruka v ruke s e, ochranou. E, ľuďom s albinizmom musia e, mať k dispozícii ochranu policie, musia byť takisto chránení pred diskrimináciou a chudobou. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším, ďalšou autorkou je Hilda Fautmans na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, pán kolegyne, kolegovia. Mm, poznáme aj detské obete. Nevinný 12-ročný eh, chlapček bol unesený, uvarený, zavraždený kvôli farbe svojich vlasov a pokožky pretože sa verí, že tieto majú e, kúzelnú moc. Takéto niečo je realita v dnešnom svete. Žiaľ, v Malawi e, tu máme e, teraz najnovšiu vlnu takýchto hlavností voči albínom. 70 diskriminovaných a prenasledovaných o tom máme správy, ale to je iba špička ľadovca, to vieme. Ehm, v, Afrike máme správy celkovo o 600 útokoch na osoby s albinizmom. Ehm, našou povinnosťou je chrániť ľudské práva týchto osôb. Vyzerajú inak a preto ehm, nemôžu byť vraždení a prenasledovaní. Deje sa to niekde ďaleko od nás, v Afrike, vážení kolegovia, ale takto na to nemôžeme prihliadať. V roku 2017 musíme e, zamedziť e, poverám a e, činnosti kriminálnych organizácií, ktoré obchodujú s ľudskými telami. Musíme sa postarať o to, aby deti s albinizmom boli chránené a aby sa bojovalo proti diskriminácii voči ním. Prosím, kolegovia, postarajme sa o to, aby každý na tejto zemi, či už je čierny, biely, žltý, alebo nech má akúkoľvek farbu, požíval rovnaké ľudské práva. Tieto boli chránené. Ďakujem. Slovo má Urban Krespo. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem. Dámy a páni, počet e, vražd a e, únosov a albínov v Malavi, v Tanzánii, v Burundi. To je naozaj e, hlavné 20 osôb zavraždených, viac než 115 osôb, voči ktorým došlo k agresiám. To, je, to sú len prípady, o ktorých vieme a tých, o ktorých nevieme, je oveľa viac. Te, prípad ako ten citovaný v Malavit sú naozaj strašné. Treba sa zasadiť za zlepšenie situácie. A je potrebné upozorňovať na dodržiavanie ľudských práv a obzvlášť e, teda tých, tejto ohrozenej e, skupiny obyvateľstva, ale nemôžeme o to žiadať len abstraktným spôsobom. Je úplne zásadné, aby sme sa zaobrali aj ekonomickým modelom a neokoloniálnymi prostriedkami, ktoré spôsobujú e, rujnovanie miestneho obyvateľstva a poľnohospodárov. Situácia albínov nie je len problémom čarodejníctva, je to problém chudoby a musíme sa pustiť do riešenia oboch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec Urban Krespo. Slovo má teraz eh, Tune eh, Kelam na jednu minútu. Albíni v Afrike eh, čelia veľkej diskriminácii a persekúciám. Minulý rok 172 albínov bolo zavraždených, takmer 300 útokov voči ním sa zaznamenalo v honbe na e, časti tela. V Malaví e, sa e, posunila vlna násilia miestne súdnictvo zlyháva v oblasti ich ochrany pred kriminálnymi gangami. Apelujeme na orgány Malavy, aby chránili svojich občanov s albinizmom zaslúžia si silné eh, štátne eh, záruky pre eh, svoju ochranu. Situácia je v Tanzánii a Mozambiku je tiež zložitá. Začali tam už ale kampanie za účelom zvyšovania verejného povedomia. Ale treba tam zabezpečiť aj vyššiu mieru ochrany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má e, slovo na minútu a pol e, pani Soraya Post. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážení kolegovia, budem hovoriť po švédsky. Pani komisárka Jorgo, Jourová, naliehavá téma ako táto si zaslúhuje našu plnú podporu. Aká je situácia momentálne? Nož e, osoby s albinizmom sú vraždené, diskriminované každodenne. A dokonca aj e, tí, ktorí e, boli zavraždení, nie sú nechaní na pokoji. Ďalej sa obchodzuje s ich časťami tela, sú vystavení vysokému riziku, nech idú kamkoľvek deti a ženy sú ešte ohrozenejšie Deti sú jednoducho rozkúskované a časti ich tela sa predávajú. Žiadame po eh, lepšej eh, legislatíve, po viac legislatívy, po lepšej eh, aplikácii existujúcej legislatívy, po akčných plánoch pre viac zdrojov, pokiaľ ide o policiu, nemôžeme to prehliadať, musíme vytvoriť monitorovací systém, ktorý by sledoval, čo sa tu deje, je naozaj čas, aby sme začali konať a treba pripomenúť, eh, že štruktúra, eh, štruktúrna diskriminácia, tou sa musíme tiež zaoprieť, musíme pracovať na zmene eh, prístupu ľudí. Nemôžeme akceptovať, že ľudia budú naďalej zomierať z dôvodu farby ich pokožky. Sme v roku 2017, takže v Malawi a v iných afrických krajinách potrebujeme väčšiu ochranu pre ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach a našou úlohou je zabezpečiť, aby sa to stalo realitou. Ďakujem. Ďakujem. Čau, eh, Stanov, eh, eh, Je to naozaj sná tragédia, situácia albínov v Malávi a spomínam si, že v prípade Tanzánie sme o tomto probléme diskutovali pred približne 10 rokmi vraždenie tragických hlavne detí, k tomu dochádza ešte stále v mnohých krajinách v Afrike, nielen v Malavi. E, prednedávnom sa tento počet e, takýchto prípadov ešte zvýšil. Prípady poznáme aj z Kenie, Zambie, Burundi a podobne už e, aj tak sú albíni vystavení zdravotným rizikám z dôvodu farby svojej pokožky kvôli rakovine kože, ale sú veľmi ohrození v dôsledku povier. Potrebujeme tu silnú kampaň, ale aj zmenu E, trestného zákonníka v Malawi. Potrebné je uplatňovať e, spoločný akčný e, plán OSN a Africkej únie. Tento predstavuje pozitívny signál zo strany afrických lídrov, pokiaľ ide o diskrimináciu albínov. Túto zraniteľnú skupinu populácie treba chrániť. Ďakujem pekne, pán Tanok. Slovo má teraz pán Ignacio Korau na jednu minútu, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Malawi spoločne s ďalšími africkými krajinami e, je miestom, kde sa e, dejú ohavné zločiny proti ľudskosti e, v dôsledku povier, ale aj zlých sociálnych pomerov a pod vplyvom rôznych gengov, ktorí zneužívajú e, ľudskú poverčivosť a obchodujú s časťami ľudských e, tiel. Vedie to k e, únosom, sociálnej diskriminácii, vylúčeniu a vlády sa snažia zabrániť takýmto zločinom a stíhať páchateľov. Toto uznesenie Eh, vyzýva eh, Úniu a členské štáty, aby pomáhali hm, takto postihnutým krajinám, aby sa prihliadalo k právam a potrebám eh, ľudí s albinizmom, vytvorenie špecializovaných jednotiek miestnej polície na stíhanie takýchto trestných činov by takisto mohlo byť užitočným nástrojom. Ďakujem pán Korao. A teraz pán Mario Borgesio, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Toto, je, toto bolo mno, po mnohé roky tabu a e, počas e, tejto doby e, sa tomu málo kto v Európe venoval. A práve preto sme predložili tento dokument, aby sme podčiarkli to, že príliš dlho sme nepoukazovali na tento problém, ktorý samozrejme sa považuje za tabú, za veľmi citlivý a preto sa tým nikto závažne nezaoberal. Samozrejme boli tým zasiahnuté mnohé africké e, vlády. E, subsaharská Afrika obsahuje 27 štátov, ktoré sa potýkajú s týmto problémom. Prezident Matarika z Malavy sa k tomu síce vyjadril, ale nie sú e, prijaté opatrenia na prenasledovanie e, tých, ktorí obchodujú s časťami tiel ľudí e, s albinizmom. Je to skutočne tabu, je to veľmi závažné a je to jedna z najhorších fóriem prenasledovania ľudí. Takže bolo to e, tabu a hovorilo sa o tom aj o e, dni e, afrických, počas dňa afrických krajín. Mm, hovoríme o ľudí postihnutých albinizmom a v určitom zmysle vlastne ide o rasizmus proti ľuďom s bielou pokožkou. E, Európa by sa mala jednoznačnejšie vyjadriť na pôde OSN, ale aj na pôde Africkej únie, ktorá má veľa dôvodov, aby Európu počúvala. Treba, aby sa jednotlivé vlády zapojili do riešenia problému obchodovania s časťami ľudských tiel týchto ľudí, ktoré sú skutočne hanebné pre celý svet Ďakujem, pán Borgesio. A teraz e, pán Benta. Ďakujem za slovo. Stigmatizácia to je téma, ktorá sa opakuje aj v prípade e, albinov. Hovorili sme o tom aj včera. A treba povedať, e, že Mm, sa možno dosiahli istý pokrok, pokiaľ ide o právnu ochranu týchto ľudí, ľudí z Malavy a z Tanzánie. Mm, bohužiaľ, tieto ľudia sú unášaní gangmi alebo sú mrzačení a to samozrejme už vôbec nehovorím o napríklad pre týchto ľudí k zdravotníckým službám alebo k vzdelávaniu. Komisia pre ľudské práva prijala určitý plán, ale dôležité je, aby tie krajiny, kde sa tie zločiny dejú, vypracovali konkrétne stratégie osvety a informovanosti o albinizme. Na ochranu tejto skupiny e, sa musia e, takisto zamerať aj miestne orgány a občianská spoločnosť. Ďakujem vám. A pani Cecil Kienge teraz. Minútu a pol. Ďakujem, pán predseda Júci. E, dráma ľudí s albinizmom je pomerne neznáma. Sú stovky obetí, ale ich e, e, vlastne vzhľad to je otázka e, dedičných e, faktorov. Samozrejme netreba E, zabúdať aj na snahu e, miestnych vlád e, pomôcť týmto ľuďom. Niečo sa predsa len pohlo jednak vďaka Európskej únii, jednak Africkej únii a takisto aj OSN, ktoré apelujú na afrických vodcov. Samozrejme primárna je zodpovednosť konkrétneho štátu a jednotlivých občanov, a preto žiadame vládu Malavy, aby zabezpečila efektívnu ochranu ľudí s albinizmom, aby bolo chránené ich právo na život a osobnú bezpečnosť. Je nepriateľné, aby títo ľudia boli terčom extrémneho násilia a prenasledovania a sociálneho vylúčenia. Treba to riešiť aj na kultúrnej úrovni, aby sa eh, prestalo stigmat so stigmatizáciou týchto ľudí už e, v mladom veku, keď e, chodia do školy. A ľudia s albinizmom nebudú e, takto zabudnutí ani ponechaní svojmu osudu. Ďakujem. Pani Kienge. A teraz e, pán poslane, poslanec Jiří Pospíšil. Minúta, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa pripojím k predrečníkom vo svojom vystúpení. Je dobré, že prijímame dnes e, uznesenie, ktoré odsudzuje mm, postoje voči tejto skupine osob v Afrike. Je podľa mňa veľmi e, správne, že tu podrobne opisujeme, čo všetko sa albínom v Afrike a konkrétne v tomto prípade v Malavi deje. Na druhej strane treba povedať, že to uznesenie je veľmi opisné a komisia ako výkonný orgán Európskej únie by vo svojej diplomácii mala viac riešiť to, ako e, primeť e, štáty ako Malavy e, k tomu, aby ľuďom s albinizmom poskytli jasnú a jednoznačnú ochranu. Správa jasne hovorí, aké hrozostrašné veci sa e, dejú týmto ľuďom. Je nepochopiteľné, že takéto veci sa môžu robiť na začiatku 21. storočia. Je našou morálnou povinnosťou urobiť všetko pre maximálnu ochranu týchto ľudí. Ďakujem, dobrý deň všetkým. E, pán Edman, prosím, máte slovo na minútu. Ďakujem, e, pán predseda, e, dámy a páni, situácia ľudí s e, albinizmom je v Afrike je hrozná. V podstate sú to stredoveké podmienky. A sú to v podstate praktiky bosoráctva a obete takýchto praktík sa dostávajú na čierny trh a ich e, časti ich sa predávajú za obrovské sumy To znamená, e, že tu sa skutočne e, nerespektujú e, žiadne zásady. Treba ľudí vzdelávať, aby si uvedomovali, že nemá zmysel kupovať si časti, časti tiel albínov v podobe amuletov a iných predmetov, ktoré by mali ľudí chrániť, pretože je to absolútne neúčinné a Albíni e, by mali byť e, predmetom skutočnej ochrany. Pán Faria, prosím minútu. Ďakujem, pán predsedajúc, pán predseda, e, pani komisárka. My sme tu schválili uznesenie ohľadom ľudí s albinizmom, konkrétne v Malavi. A to eh, vzhľadom na situáciu v Malavi, Tanzanie, eh, Tanzánii, eh, Mozambiku. Mnohí ľudia s albinizmom platia hroznú cenu za svoju životnú situáciu, stávajú sa obeťami zločincov a priekupníkov, často pod ochranou policie a sú predmetom výnosných obchodných transakcií. Samozrejme, my musíme v každom prípade odsúdiť takéto násilie proti ľuďom s albinizmom a apelovať na príslušné orgány, aby urobili potrebné kroky a aby sa takisto aj obyvateľstvo vzdelávalo um, v tom smysle, aby sa nechal, nenechalo zavádzať uh, takýmito predsudkami a poverami. Ďakujem. Pán Kaputo, a minútu máte. Ďakujem, pán predseda. Títo ľudia sú vylúčení, e, mučení a mnohokrát e, aj e, usmrtení. To sa týka mnohých krajín subsaharskej Afriky, ale aj Tichomoria a Indie. Mnoho ľudí s albinizmom sú tam zavraždení a ich tiel e, sú používané pri rituálnych praktikách. Amnesty International vo svojej správe We Are Not Animals tvrdí, že od 2014 e, narastol počet e, únosov a vražd týchto ľudí s albinizmom. Medzinárodné spoločenstvo aj EÚ musia pre všetky opatrenia na to, aby ľudia s albinizmom mali právo na ľudskú dôstojnosť a treba využiť všetky spôsoby na to, aby sa vlády príslušných krajín e, primali na to, aby poskytli týmto ľuďom primeranú ochranu, ochranu práva na život a ochranu osobnej bezpečnosti. Ďakujem. Pán Marias, minúta. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem e, toto uznesenie a ako som spolu podpísal, ľudia s albinizmom sú prenasledovaní, 20 tisíc ľudí e, to týka, e, že sú unášaní, mrzačení, ponižovaní. A to sa deje nielen v Malavi, ale aj v iných afrických krajinách. A ženy, ktoré, ktorým sa narodí, mm, ale dieťa s albinizmom, tie ich opustia. Súvisí to s poverčivosťou, s čarodejníctvom. Panuje presvedčenie, že časti tiel týchto ľudí, týchto osôb sa dajú použiť na výrobu liekov alebo liečiv. Treba to ukončiť. Uskutočne sa, sa vyslovene lov na ľudí s albinizmom. A treba to zakázať, zakázať obchod, treba urobiť viac Tanzánii, Malavi, Kenii a iných, aby sa prijali opatrenia na ochranu ľudí s albinizmom. Hm, pán Kelly na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mňa tiež veľmi znepokojuje situácia ľudí s albinizmom v Malavi, Tanzánii a iných afrických krajinách. A neustála stigmatizácia, vraždy, predávanie častí tiel to je skutočne hrozné. Ľudia s albinizmom sú marginalizovaní, izolovaní, a čelia extrémnemu násiliu a porušovaniam ich ľudských práv. Ja vyzývam naliehavo všetky vlády príslušných krán, aby postavili e, páchateľov pred spravodlivosť a ukončili beztrestnosť, ktorú majú. Je nepriateľné, aby zdravotná starostlivosť e, Mm, nebola, nebola dostupná. Ja ďakujem kolegom e, za ich prácu a za ich prejavy a odsúdenie týchto hrozných e, praktík. A ďakujem pekne. Pán Denanot, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Skutočne e, osoby s albinizmom žijú, v, skutočne prežívajú peklo na zemi Eh, je to prípad Malavy a niektorých ďalších afrických krajín a je zodpovednosťou eh, štátu, aby o eh, tom šírili osvetu, ale tiež príjmali účinné nástroje, aby chránili populáciu. Treba chrániť obete, hlavne ženy, ktoré sú často obeťami zneužitia, zneužitia kvôli, kvôli tomu, že panuje presvedčenie, že pohľadný styk s nimi dokáže vyliečiť AIDS. Obetie je problémom každého sféra, živo, sféra života. Európska únia musí šíriť osvetu a vzdelávanie. V tejto oblasti je to eh, nevyhnutné štáty majú zodpovednosť za ochranu svojich občanov. Ďakujem pekne. Posledným e, vystupujúcim je pán Polčák. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za to, že som dostal slovo. Tento prípad je skutočne ohavný a ako stovky ďalších, ktoré sa dejú. Až keď som si prečítal toto uznesenie, tak som pochopil, že nečítam výjav spred 100 e, rokov, ale Ehm, čítam o tom, aká je aktuálna situácia v niektorých afrických krajinách. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme bojovať proti poverám, pretože vzdelanie to je jedna z ciest, ktorá sa ponúka, to je veľmi dlhá doba. Samozrejme, že je to nevyhnutné vzdelávať ľudí v tejto oblasti, ale podľa môjho názoru tí ľudia potrebujú ochranu čo najskôr. Treba zaviesť prísne tresty a jednoznačne, jednoznačne zvýšiť ochranu strany vlád týchto dotknutých afrických krajín, pretože to je jediný spôsob, ako bojovať s týmito poverami, e, ktoré majú možno pôvod histórii, ale do 21. storočia sa skutočne nehodia. Ďakujem pekne. A na záver dostáva slovo pani komisárka e, Jourová e, v mene vysokej predstaviteľky, podpredsedničky komisie, vážený pán predseda, poslankyne, poslanci. Rado by som ocenila poďakovala za spoločnosť, za príležitosť vyjadriť sa k takéto dôležitej otázke. E, v nedávnych rokoch sledujeme e, nárast porušovania ľudských práv ľudí s albinizmom v Malawi a ďalších subsaharských krajinách. E, tieto kriminálne a diskriminačné incidenty zahraňajú násilie, únosy, a obchodovanie s ľuďmi a zabíjanie. Keď sa o tejto téme naposledy v parlamente hovorilo, tak poslanci upozorňovali na viaceré um, dôležité aktivity, ktoré treba prijať. Tieto sú stále mm, relevantné. No a z tohto dôvodu Európska únia sa angažuje s dotknutými krajinami a žiadame ochranu v komunitách, kde sa páchajú násilnosti ľudí s albinizmom a ich páchatelia musia byť postavení pre tvár spravodlivosti. To si vyžaduje tiež posilnenú spoluprácu, e, posilnenú cezhraničnú spoluprácu, pretože ten problém má často regionálnu dimenziu. Súčasne podporujeme uznanie potreby bojovať proti sociálnej stigmatizácii e, ľudí s albinizmom, ako aj alebo ktoré uznanie špecifických potrieb, e, či už sú psychologické, sociálne, lekárske a iné. A tieto zmeny si e, vyžadujú dlhodobé záväzky, ktoré si vyžadujú spoluprácu všetkých zúčastnených strán vrátane občianskej spoločnosti, e, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri konfrontácii sociálnych presvedčení, ktoré sú zakorenené v poverách Medzinárodné spoločenstvo tiež sa mobilizuje proti tejto situácii. 13. júna um, bol Medzinárodný deň osvetého albinizme spolu s vymenovaním prvého nezávislého experta OSN pre ľudské práva osob s albinizmom. Toto sú dôležité kroky smerom k zvyšovaniu povedomia o tejto otázke. Okrem toho um, dotknuté vlády preukazujú z pochopenia pre rozsah tohto problému, čo je pozitívny prvý krok. My sme ochotní ďalej spolupracovať s našimi partnermi. Európska únia bude podporovať snahy miestnej občianskej spoločnosti. Našou, našim cieľom je, aby ľudia s albinizmom mali plnú, plnú maximálnu príležitosť e, žiť e, slobodný život bez e, násilia a diskriminácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Dostali sme 8 návrhov uznesení na záver rozpravy. Rozpráva na túto tému je ukončená. Hlasovať sa bude dnes.